stále nie je. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán McAllister. Je mi zvláštnym potešením, že tu dnes môžem byť, prihovárať sa k jednej z najlepších výboru a je takisto dobré povedať, že čínsko-európske vzťahy vstúpili do novej reality a jednou z najdôležitejších realít je to, že Čína aj prispôsobovanie politickým normám. v posledných mesiacoch e, bolo jasné, že Čína sa vyberá svojou vlastnou hospodárskou a ekonomickou cestou. Toto samozrejme vedie e, k určitým e, treniam vzájomných vzťahoch a faktom, že som bol dnes pozvaný, hovorí o nových e, vzťahoch. Čína je prítomnejšia v Európe viac ako kedykoľvek e, pritom, tak e, v politike ako aj v bezpečnostnej oblasti. Keď sa pozrieme na čínske ekonomické aktivity, no, Takže pozrieme sa na čínske hospodárske aktivity ako napríklad e, Made in China 2025 e, e, stratégiou a strategické investície v Európskej únii bude aj naďalej predstavovať veľkú výzvu pre európske hospodárstvo napriek novým regulačnému rámcu, ktorý limituje priame zahraničné investície mimo Číny. Nepredpokladáme žiadne významné zmeny smerovania eh, čínskych aktivít v Európe. V roku 2017 eh, Európa eh, zaznamenala druhý najsilnejší rok pre čínske priame zahraničné investície. A to samozrejme vidíme neustály prílev e, čínskych priamých zahraničných investícií. A samozrejme to, a zatiaľ čo rastúca mm, miera investovania v Číne nie je problém, avšak e, predstavujú to skôr tie účely a oblasti, do ktorých Číňania investujú je, sú to prevažne e, doprava, rozvodné siete a infraštruktúry. Toto sú oblasti, ktoré sú kritické pre národné, národnú bezpečnosť a ktoré sú e, a naďalej ostávajú e, primárnym cieľom čínskych investorov. Eh, čínsky štát ako taký je jedným z najvýznamnejších investorov a ostáva akcionárom a podielnikom v mnohých spoločnostiach, ktoré eh, investujú v Číne až do 35 Návrhy eh, na nový mechanizmus screeningu investícií ktorý schvaluje Európsky parlament a navrhujú ostatné inštitúcie, je významným krokom, akým spôsobom zvýšiť bezpečnosť investícií eh, z čínskej strany do kritickej infraštruktúry. Avšak je to iba dočasným riešením pre kritické eh, a, a eh, pre kritické investície. A samozrejme Hovorili sme o tom iba pred tromi dňami. Ďalším kritickým prvkom, keď hovoríme e, o investíciách do roku 2025 sú investície do kľúčových investíciách a kľúčových technológiách, ako napríklad 5G, internet veci alebo umelej inteligencie. Takže teraz e, Pozriem sa teraz na tú politickú e, záležitosť. Okrem rozširovania investícií je tu aj politická snaha, e, ktorou sa Čína angažuje v Európe. Samozrejme vidíme, e, že sa angažuje prostredníctvom ruskej prízmy. Vidíme, že aj Čína vedie vlastnú politiku, a to aj v strednodobom, ako aj v dlhodobom meradle E, čínska komunistická strana e, vytvára dobré základne vplyvu v Európe a menia spôsob, ako Európania vnímajú čínsky politický a hospodársky systém a úlohu Pekingu vo svete. To, e, tieto vplyv Pekingu sa zakladá na očakávaní a politický vplyv E, sa predovšetkým sústreďuje e, na kritické hlasy, ktoré kritizujú mm, komunistickú stranu Číny. A komunistická strana e, Číny je presvedčená čoraz viac, že hospodárske záujmy sú nadradené demokratickým modelom a samozrejme sa snažia legitimizovať sa ako tretia strana a takisto získať podporu aj pre politiku Eh, Číny eh, prostredníctvom uznávania ich politického a hospodárskeho modelu. Eh, samozrejme, tu dnes nemôžeme hovoriť do veľkých podrobnostiach o všetkých spôsoboch, ako Čína ovplyvňuje verejnú mienku. Avšak chcel by som vám odovzdať jedno hlavné posolstvo. Čína využíva už veľké množstvo, veľmi širokú paletu nástrojov na ovplyvňovanie verejnej mlienky, využíva e, pritom mienkotvorcov a to naprieč celou Európou. E, faktom je, že čínska komunistická strana e, využíva tieto sofistikované nástroje, neznamená, že naozaj majú reálny dopad. Avšak dôkazy nasvedčujú tomu, že tie, ten dopad môže naozaj existovať. To E, Čína sa svojím spôsobom hlási prostredníctvom e, svojej politiky k tým európskym tradičným e, cieľom, a to je napríklad dodržiavanie medzinárodného práva a takisto Čínska komunistická strana zanecháva takisto aj svoj znak na tvarovanie európskej zahraničnej politiky. Aby sme sa dokázali vyrovnať s čínskym vplyvom, potrebujeme E, väčšie politické a občianské povedomie e, a to prostredníctvom investigatívneho žurnalizmu a samozrejme lepšej angažovanosti akademického e, sektoru a takisto aj povedomie o povahe to, tohto vplyvu. Na záver takisto by som chcel e, spomenúť niektoré mm, fakty, ktoré sú spojené s bezpečnosťou. E, Čína e, je relevantná mm, a relevantným záujmom spoločnej obranej politiky a takisto sa to Európe bezprostredne týka, pretože čínske námorníctvo sa zúčastnilo spoločného vojenského cvičenia Ruska v Baltickom more a takisto aj v stredozemnom e, mori, čiže to je severná a južná hranica Európskej únie a e, člen NATO e, Turecko zvažuje organizáciu bezpečnostnej spolupráce, ktorú založila Čína a má byť nejakou protiváhou NATO. Samozrejme, Eh, to vyhovuje také Erdoganovi a Číňania sa z toho tešia. A samozrejme, toto musíme mať dobre odsledované v kontexte NATO. Eh, čo sa týka okrem týchto politických a bezpečnostných eh, víziev, musíme sa sústreďovať aj na ďalšie oblasti, čo sú často, ktoré sú častokrát prehliadané a samozrejme okrem e, čínskeho hospodárskeho a politického angažovania sa v Európe budeme hovoriť aj v ďalších veciach dnes, dnes po obede. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Druhým rečníkom je pán Franz van der Putten. Bude hovoriť o e, budúcnosti a budúcej úlohe e, Číny v medzinárodnej politike a v nadchádzajúcich desaťročí. Čiže to je vízia čínskej politiky. Nech sa páči, pán Fander, potom máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán McAllister. Áno, budem hovoriť e, o víziách a úlohách e, čínskych politík, avšak e, chcel by som sa pozrieť na niektoré prvky tejto vízie, ktorú Čína odprezentovala a prezentuje sama o sebe, e, predovšetkým o jej budúcej úlohe v medzinárodnej politike a odprezentovať to e, spôsobom, tak aby to odzrkadlovalo môj vlastný názor a ako sa lepšie k tejto problematike priblížiť. Pozrieme sa, či to funguje. Zdá sa, že to funguje. Predovšetkým o čom prezident e, Xi Jinping e, hovoril, je predovšetkým omladenie. Prezident Xi e, hovorí o dôležitosti tejto témy v viacerých prejavoch a táto téma sa vzťahuje predovšetkým na akúsi zaostalosť Číny, e, ktorá z Číny robila zraniteľnú krajinu, ktorá je vystavená útokom. A takisto spomenul, že omladenie je tou, tým najdôležitejším snom čínskeho ľudu. E, takže Čína ako krajina by tento cieľ mm, sa mala sústrediť práve na tento cieľ celou svojou silou. A hovorí o, e, o historických časoch, kedy Čína bola zraniteľná a v dôsledku toho sa stalo niekoľko vecí, ktoré e, sa ukončilo obdobím roku 1848 a tie hlavné prvky alebo hlavné zmeny, ktoré sa udiali v nadväznosti na tieto udalosti bola predovšetkým strata autonómie. E, Čína už nebola e, plne autonómna krajina, stratila pozíciu najsilnejšej e, ekonomiky sveta, takisto prišla o územia, predovšetkým Hongkongu a Tajvanu a samozrejme prišla aj o úlohu regionálnej veľmoci regionálneho primátu. Samozrejme, Čína sa podarilo, Číne sa podarilo vysporiadať sa zo stratou vlastnej autonómie, opäť dosiahla alebo e, siaha po štatúte najväčšej e, ekonomiky, v súčasnosti je to druhá najväčšia ekonomika sveta a získala e, kontrolu nad Hongkongom, ale nie nad Tajvanom a, a opäť je lídrom v politike juhovýchodnej Ázie Takže keď prezident eh, Xi Jinping eh, hovorí o omladení, a to nevieme samozrejme isto, mojou interpretáciou je však to, že tieto prvky, o ktoré Čína v minulosti pršla, eh, by mala získať naspäť. Ďalším dôležitým aspektom je pozícia Číny v oblasti rozvoja a hodnôt v medzinárodných e, vzťahoch. Toto je citát čínskeho prezidenta z roku 2013, ktorý opakovane spomínal, a síce, že Čína by mala rešpektovať právo všetkých krajín, aby si nezávisle e, vyberali svoj vlastný sociálny systém a rozvojové e, cesty. Bez ohľadu na to, či sú to krajiny veľké alebo malé, e, všetci sú rovnými členmi medzinárodného spoločenstva. A to e, prináša dva koncepty. Je to koncept diverzity, ktorý zároveň inter, ktorý zároveň hovorí, že neexistujú univerzálne hodnoty. Každá krajina by e, si mali, mala vybrať svoj vlastný politický a hospodársky systém a liberálna demokracia a liberálna ekonomika, o ktorých západné krajiny tvrdia, že sú univerzálnymi hodnotami, e, tak proti tomu e, Číňania protestujú vo svojej pozícii a zároveň hovorí o medzinárodnej demokracii. To znamená, že nikto by nemal mať privilegované postavenie v medzinárodných eh, vzťahoch, a čo by narušilo, narušilo tradičnú eh, pozíciu eh, veľkých mocností, predovšetkým západného sveta nielen v Spojených štátoch, ale svojím spôsobom aj Japonska a v konečnom dôsledku aj Ruska. tretím citátom, ktorý by som tu chcel ukázať, a toto nie je citát prezidenta, ale Vejťa Opinga, e, ktorý odznel pri prejave pred valným zhromaždením e, OSN v roku 1974. Samozrejme, nie všetko z tohto stále platí, ale niektoré prvky sú stále validné a je to takou indikáciou vízie, vízie Číny a reflexie samej seba. A kde sa hovorí, že Čína má zodpovednosť jednať v mene slabých a utláčaných tohto sveta a jednať proti záujmom krajín, ktoré utláčajú. A toto je referencia na Spojené štáty a e, Sovietský zväz, respektíve Rusko. E, takisto e, tu odznelo, že Čína nie je superveľmocou a nikdy sa nebude o túto pozíciu usilovať. A tak sa aj Číňania sami vnímajú. Takže pozrime sa, či to funguje. Niekoľko bodov, ktoré som chcel povedať vo vzťahu k citátu, ktorý sme si práve pozreli. V roku 1917 sa Čína stala globálnym hráčom, kedy vstúpila do e, Prvej svetovej vojny. Takže to je pred vyše 100 rokmi, kedy sa stala globálnym politickým hráčom. V roku 1919 e, sa stala Čína súčasťou Ligy národov a v roku 1945 sa stala e, veľmocou, kedy bola schválená ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN A keď Čína bola postupne uznávaná ako jedna z veľkých veľmocí tohto sveta, čoraz viacej sa zameriavala na rozvíjajúci sa e, svet. Je to odrazené aj v tom prejave z roku 1974. Um, so China now presents itself... Takže Čína sa prezentovala ako líder rozvíjajúceho sa sveta na stretnutí G77 predovšetkým v roku 2013. Mm, Čína prezentovala eh, iniciatívu eh, pásu a cesty, ktorá sa zameriava na spoločnú snahu rozvíjať tieto časti sveta a predovšetkým v oblastiach, kde Západ predtým e, zlyhal a kde Čína by mala prebrať tú štafetu globálneho rozvoja. Takže toto je časový rozvrh, ktorý prezident Xi prezentuje na nadchádzajúce 10 ročia v roku 2021 sa Čína má stať mierne prosperujúcou krajinou a v roku 2035 má byť Čína globálnym lídrom v inováciách a v roku 2049 Čína by mala byť globálnym eh, lídrom eh, vo svetovom plive. A to je to, o čom prezident Xi predtým hovoril. A dovtedy by mala Čína dosiahnuť svoju pozíciu medzi ostatnými národmi. A teraz e, záverom by som povedal, že Čína pracuje na naplňaniu tohto e, programu a snaží sa uzatvoriť tie medzery medzi rozvíjajúcim sa svetom a rozvinutými krajinami respektíve medzi rozvíjajúcimi sa krajinami a západom, tým, že im prepožičava silu na hospodársky rozvoj, ale zároveň ovplyvňuje a drží si politický e, vplyv e, v politike rozvíjajúceho sa sveta. Čína, ako sa zdá, pracuje na tom, aby ukončila primát Spojených štátov amerických v, Čí, e, v Ázii a takisto, aby ukončila ich primát eh, v oblasti diplomatických, eh, diplomatických vzťahov a technológie. A po tretie, chcú, chce byť eh, rovnou, rovnocennou s ostatnými veľmocami, to po tretie plnohodnotná súčasť medzinárodného spoločenstva a po štvrté Čína chce zachovať súčasné rozdelenie moci. Aspoň to tak vyzerá. Teda bez e, západného liderstva a prevahy liberálnych hodnot. A ešte na záver stručne k európskej stratégii vzhľadom na práve opísaný kontext pre EÚ je dôležité hovoriť s Čínou o rozvojových otázkach, pretože Čína to prezentuje ako veľmi dôležitú súčasť svojej e, úlohy, roli v medzinárodnej politike a tiež majú mm, potenciál e, v hospodárskom medzinárodnom rozvoji a EÚ si tiež musí uvedomiť, že Čína toto využíva a snaží sa vytvoriť akési pnutie medzi Západom a rozvojovými krajinami. Čína sa tiež snaží využiť EÚ proti USA. Oni sa snažia predbehnúť USA, čo sa týka medzinárodného diplomatického rozvoja a potom otázka hodnôt a to sa spomínalo aj v predchádzajúcej prezentácii. Čína nemá záujem zachovať e, medzinárodné liberálne hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité pre Európu a to tiež treba mať na pamäti. Ďakujem, pán Van den Putten. Ehm, snažíme sa spojiť s Pekingom. Neviem, je nejaké spojenie? Podarilo sa to? Ah oui Allô Allô Hello Oui. Attends, oui. Can you hear me now? Yes. Oh, can you hear me? Počujeme sa? Uh, hello, we are the ah. Foreign Affairs Committee. Toto je výbor pre zahraničné záležitosti Európskeho parlamentu spolu s výborom pre medzinárodný obchod. Vy ste tretím rečníkom, pán Harborn. Uh, Mali ste hovoriť o konštruktívnom dialógu o vzťahu s Čínou. Možno, že by ste sa mohli predstaviť a máte 10 minút potom. Ďakujem za možnosť obrátiť sa na váš výbor. Som predseda Európskej obchodnej komory v Číne, Mats Harburn. Court in terms of reducing global trade and investment tensions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 Thank you to Beijing. Ďakujem Pekingu, pánovi Harbornovi. Vypočuli sme si troch rečníkov na úvod. Teraz máme zhruba pol hodinu. Môžeme diskutovať s našimi troma rečníkmi. Ben Lange ako prvý, predseda výboru pre medzinárodný obchod. Ďakujem pekne, pán predseda. rozmýšľam nad následovným. Mnohé o tom, čo tu preberáme, je defenzívnej povahy. Čína sa snaží o to a o to v politickej, hospodárskej oblasti. Jednoznačne sa snaží teda o väčší vplyv. Súvisí to asi aj s slabinami európskej politiky, teda to, že nemáme skutočnú priemyselnú stratégiu. Vždy hovoríme o, tom, o tej stratégii na roky 2020 až 2025 e, toho Made in China, ale ako to vyzerá s našou stratégiou a s našim postojom e, medzinárodnej e, politickej oblasti, nie je to asi vyvážený pohľad. A potom v obchodnej oblasti máme mnohé ťažkosti, to sa povedalo dosť jasne. Nerovnaké zaobchádzanie alebo prístup k štátnym podnikom, otázka investícií a potom je skutočne dôležité nájsť nejakú dohodu v oblasti investícií. Už neviem, koľká kolo rozhovorov s Čínou sa začalo, ale dúfam, že po zasadnutí komunistickej strany e, prezident, e, dúfam, e, bude viac dodržiavať to, na čom sa dohodneme. A Čína tiež pri stabilizácii celosvetového obchodného systému v kontexte VTO možno jasne vystúpi proti ochranárstvu. Okrem teda kritiky opodstatneného, čo sa týka ich postupov, musíme uznať to, aký je súčasný globálny svet a je jasné, že Čínu ako partnera v kontexte VTO potrebujeme. To je môj názor a možno je to otázka na našich troch odborníkov. Dobre, ja navrhujem, aby sme si vypočuli ešte niekoľkých ďalších kolegov a potom dáme priestor rečníkom na odpoveď. Ďakujem ďalší Bas Belder, spravodajca výboru pre zahraničné záležitosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Nečakala som, že tak rýchlo dostanem slovo. Myslím, že je zaujímavé to, čo sme tu doteraz počuli. Ja som spravodajca a samozrejme ma táto téma veľmi zaujíma. Veľa čítam o dianí a vývoji v Číne. Hýbe sa to veľmi rýchlo, má to ďaleko siahly dopad. Možno, že nemám až tak čo povedať. Pozeráme sa napríklad na štúdie rôznych expertov aj z Číny, aj z východnej Ázie a všetci hovoria, že Čína je jedinečná, pozerá sa dovnútra na seba. Neviem, či nie je naliehavé vypracovať novú stratégiu vo vzťahu s Čínou. Ten formát plus 16 eh, podľa mňa vykazuje isté nedostatky. A častokrát e, dochádza aj k istému zneužívaniu. Každopádne je to skôr negatívne. My by sme asi v prvom rade mali vedieť, o čom presne hovoríme, aká je naša stratégia, naša európska vo vzťahu s Čínou. Nemalo e, by to byť v duchu konfrontácie, ale si angažovanosti. Treba sa k tomu postaviť seriózne. Číňania eh, robia eh, úžasné veci eh, v oblasti diplomácie, ale konkrétne. Aj naša delegácia o tom hovorí. Ja som sám nedávno bol v Číne a myslím, že je najvyšší čas, aj pán Vajden eh, Ofer to povedal, že potrebujeme prispôsobiť našu politiku, zlepšiť ju. Ďakujem. Teraz Jo Leinen, predseda delegácie pre vzťahy s Čínou, tieňov spravodajca tiež. Ďakujem pekne, pán predseda. Máme mm, istú konkurenciu systémov Aspoň sa to tak e, črtá a tak skoro sa to nezmení. Hovorilo sa o pláne prezidenta Číny až do roku 2049. A v tom roku 2049 by chceli byť nielen ekonomickou veľmocou, ale aj politickou veľmocou. No ale tie systémy sa navzájom veľmi líšia. My sme liberálne demokracie, tam je to veľmi represívny vývoj, represívna organizácia. Ponúka sa to aj ako model ostatným krajinám a má to dopad až na Európu. Hovorí sa o tom, že pán Orbán je ovplyvnený čínskym prezidentom, možno aj turecký prezident Erdoğan Takže je to akási choroba, ktorá sa šíri až e, na európsky kontinent. Ben Lange sa opýtal, čo môžeme spraviť e, s našim európskym modelom, aby bol ešte atraktívnejší. E, malo by dojsť k nejakej obrode. Možno, že máte nejaké nápady. Okrem hodnot e, samozrejme musíme poskytnúť aj financie a tu má Čína isté výhodu. Oni e, nielen plánujú infraštruktúru, ale ju aj financujú. Tu máme isté ťažkosti za nimi stíhať. E, teraz konečne vyšlo slnko aj v hospodárskej oblasti, aj u nás. hovorilo sa o väčšej otvorenosti, ale myslím si, že napriek tomu tá konkurencia ešte nie je úplne eh, eh, eh, spravodlivá a aj nad internetom sa treba zamyslieť. Tu máme tiež rozdielne názory, oni chcú skôr intranet, my internet Takže to sú tiež dve rôzne vízie. Takže súhrnom by som povedal, že treba čo najintenzívnejšiu spoluprácu, ale aj dostatočnú e, dištantovanosť a kritiku. Mnohí tu ešte príliš snívajú o tisícročnej čínskej kultúre čínska opera Konfusius To je e, niečo, čo sa nám určite na Číne páči a vítame to, ale treba sa pozrieť aj za to, či to nie je súčasť stratégie, ktorá má konkurovať tej našej. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Winkler, spravodajca výboru INTA. Ďakujem. Vážení kolegovia, kolegyne, ja som pozorne počúval úvodných rečníkov. Neviem, či nás ešte počuje mať z Harborn v Pekingu, predseda obchodnej komory. Ja pracujem na tejto správe a vyplýva to aj z jednotlivých pozorovaní európskych podnikov v Číne. Oni presne vedia, o čom hovoríme. A naše stanovisko vychádzalo čiastočne z toho, čo nám práve takéto európske podniky pôsobiace v Číne povedali. V súčasnosti dovážame za miliardu eur tovaru z Číny. Vyvážame menej Môžeme hovoriť o Konfusiovi, o internete, o mnohom, ale toto sú iba tovary, nie služby, nie investície, ani obchodný, elektronický obchod. Takže prvý rečník povedal, že sú tu nové reality. Ja som čakal, že budete hovoriť aj o Trumpovi a protekcionizme USA. Žiaľ nie ale to je tiež súčasťou no, novej reality. Protekcionizmus prichádza z Washingtonu v súčasnosti. A keď hovoríme o obchodnej vojne, tak tiež uh, sú to vlastne tie isté uh, krajiny. Musíme obchraňovať naše záujmy, ale musíme uplatňovať aj pravidla. A to, čo vidíme zo strany Pekingu a prezidenta Xi, jeho zanietená reč, e, teda prejav v Davose, tak e, áno, sú to záväzky, ale zatiaľ činy absentujú, takže musíme e, žiadať fakty, konkrétne opatrenia. Musí sa niečo ešte viac udiať, isté otvorenie v oblasti financií, automobilového priemyslu, stavby lodi a tak ďalej sa už stalo, ale treba žiadať viac. A ešte, ak dovolíte, pán predseda, hovorili sme do obeda s, s čínskym námestníkom ministra pre obchod. Bol tu na stretnutí s komisiou včera a my tiež máme ísť do Číny a Šangaju. A hovorili sme otvorene o tom, že si musíme lepšie rozumieť, viesť úprimný dialog, čiže naozaj aj v našom internom dialogu by trošku úprimnejší, pretože formát plus 16 je niečo, čo by malo asi trošku um, lepšie ozrkadlovať vývoj um, trhov a taktiež, aké sú naše interné pravidlá, či sa rešpektujú aj v kontexte formátu plus 16, ak áno, tak by to mala byť iba súčasť našej stratégie pre vzťahy s Čínou. Ďakujem pekne, pán Winkler. Teraz jednotliví rečníci, ktorí sa prihlásili do tejto rozpravy. Pani Šujica, pani Andrikiene, pán Zahradil, pán Weigel, pán Bytikov a pán Šolc. Pán Kukan. Teraz aj uzatvorím zoznam rečníkov. Každý máte dve minúty, pani Šujica. Stručne. Áno, je tu istá konkurencia týchto dvoch systémov, to treba mať na pamäti. Treba pamätať aj na to, že prezident si eh, asi neostane na veky pri moci pretože sa zmenili mm, pravidlá v Číne. Ale dialogu treba pokračovať a aj v spolupráci, ale pri konkrétnych pravidlách. E, mám otázku. Hovorili ste o Hongkongu aj Tajvane, že sa e, ešte teda získali späť Hongkong, ale ešte nie Tajvan. Preto sa pýtam v poslednom dokumente nášho výboru my sme ako Európsky parlament zopakovali podporu účasti Tajvanu v medzinárodnom spoločenstve a na medzinárodných aktivitách, čiže podpora parlamentu tu je. A prečo bol Tajvan vylúčený z parlamentného zhromaždenia? Ešte neboli pozvaní ani na tento, ročné zasadnutie aj ich účasť v mechanizmoch VTO nie je úplne jednoznačná. Prečo je to tak? Viete o tom viac? Čína by mala prestať brániť tomu, aby sa Tajvan mohol zapájať do činnosti medzinárodných organizácií. Neviem, ak viete viac, tak nám to prosím povedzte. Pán Zahradil, teraz nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám pocit, že ešte stále si nie sme eh, na jasnom, pokiaľ ide o naše vzťahy voči Rusku, či ho máme eh, v Číne, či ho máme brať ako strategického partnera alebo protivníka. Geopolitický vplyv Číny eh, rastie a keď sa pozriete na mapu 20 členských štátov, má Nemecko za svojho najdôležitejšieho obchodného partnera, ale najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka je Čína, takže je to dôležitý posun, aj geopoliticky nielen obchodný. No ja si myslím, že EU by mala začať znovu prehodnocovať pragmaticky svoje vzťahy voči Číne aj keď sa zhodneme na tom, že sa e, nezhodujeme vo všetkom, e, otvorený e, globálny obchod, globálna elita globálna rovnováha, na tom sa s Čínou zhodujeme a tam by sme mali spolupracovať. V prvej prezentácii sa hovorilo o tom, ako sa Čína snaží o politické eh, ovplyvňovanie v Európe rôznymi kanálmi. Eh, samozrejme, Čína pracuje na svojom PR, ale vyhníme sa tomu, aby sme boli príliš paranoidní. Eh, práve som si prečítal v politiku článok, ktorý sa snažil túto iniciatívu 16 plus 1 e, popísať ako sofistikovaný plán, ako e, vlastne spôsobiť e, rozkoly v Európe. Ja si myslím, že by sme mali tu naozaj k tomu pristupovať pragmatickejšie a vyhýbať sa konšpiračným teóriám. Buďme otvorení, úprimní, konštruktívni a pragmatickí. Ďakujem pekne. Ďakujem. Rád by som sa vyjadril k vášmu e, e, komentáru k 16 plus 1, ale som predseda Ivo Weigl. Je dôležité, aby sme diskutovali hlavne o našej vlastnej stratégii pre Čínu a bolo by veľkou chybou, keby sme e, Čínu vnímali ako e, protivníka alebo nepriateľa Európy, niekoho, kto môže len poškodzovať naše záujmy. Musíme mať e, otvorenú myseľ v kontakte s Čínou. Chcel by som ale spomenúť jednu osobitnú otázku. Prednedávnom sa v parlamente konala konferencia o regionálnej bezpečnosti v Juhočínskom mori Ehm, vypočuli sme si tam naozaj eh, veľmi zaujímavých partnerov ehm, z, z Tajvanu, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. Pre Tajvan samozrejme tie nedávne zmeny, ktoré sú v časti dramatické, predstavujú dosť veľký bezpečnostný dopad keď Čína prednedávnom začala eh, používať M350 a iné eh, kontroverzné letecké eh, cesty bez nejakej konzultácie Tajvanu. To predstavovalo naozaj otáznik pre aj leteckú bezpečnosť, aj teda pokiaľ, ohrozenie pokiaľ ide o bezpečnosť Tajvanu. A keď sa pozrieme na uh, fórum eh, začiatkom tohto mesiaca, Samozrejme sú tu, je to, treba vnímať ako úsilie demonstrovať svoju vojenskú sílu, ale treba sa sústrediť na obchodné vzťahy, na regionálny mier a prosperitu a regionálnu stratégiu pre Áziu. E, preto si myslím, že je dôležité, aby tu bola kontinuálna výmena a e, zodpovedný dialog medzi e, Čínou a Tajvanom a toto môže iba posilniť regionálnu bezpečnosť v tomto regióne, kde Tajvan a Čína sú susedmi. Ďakujem. Nasleduje pán Bütikofer. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že dobrým prístupom je že ako nás jeden z prezentujúcich vyzval, by sme sa mali pozerať na to, čo je nového v Číne a v Európe a či vzťah medzi oboma stranami E, tomu zodpoveda. Jedna z tých vecí, ktoré sa zmenili, aspoň e, vychádzajú z mojej analýzy, je, že tu došlo k zmene režimu v Číne v posledných rokoch. Čína bola kedysi e, komunistickou aristokraciou a teraz tu máme e, e, systém e, slovenského vládcu, ktorý sa každý deň viac blíži k, k diktátorstvu. To je, myslím, dôležitá zmena. A tiež si myslím, že čínska zahraničná politika začína sledovať nové paradigmy. Jeden z rečníkov povedal, že sleduje eh, rady Deng Xiaopinga. A teda by, eh, súčasťou toho je aj eh, vlastne nedemonstrovať svoju sílu. Toto aktuálny prezident teda nerobí. Ja by som povedal, že je tu veľa príkladov naozaj pravého opaku medzinárodného spoločenstva vychádzajúceho zo spoločných eh, hodnôt podľa eh, charty OSN. A je to aj nový prvok v prístupe Číny voči Európe. Čína eh, bola kedysi jedným zo silných podporovateľov zjednotenia Európy. Teraz sa Čína snaží EU rozdeľovať a táto e, schéma 16 plus 1 naozaj rozdeľujúca. Ja by som chcel argumentovať kolegom, ktorí tento e, názor kritizujú, je, že e, pohľad niektorých európskych krajín, ktoré sa snažia iba nasledovať svoje vlastné záujmy. To je rovnako rozdeľujúce. Musíme si uvedomiť, že eh, na oboch eh, stranách je tu určitá hra s nami, takže je tu zmena, pokiaľ ide o eh, čínsku politiku jednotnej Európy. Ďakujem, slovo má pán Šolc. Ďakujem. Chcem poďakovať aj tým trom rečníkom za ich príspevok, ktorý nám dalo opäť raz príležitosť vypočuť si niečo aj e, o historickom a aktuálnom rámci vzťahov EU a Číny. Máme málo času, preto by som navrhol, aby sme inak pristupovali k otázkam, ktoré pred nami e, vyvstávajú. Už som 12 rokov do eh, SDG, eh, do realizácie teda cieľov OSN, eh, pokiaľ ide o SDG. A to na nás stavia pred rovnaký cieľ. Pre otázku, čo robíme na to, aby sme ich zrealizovali. A to budú hodnotiť všetci občania v EÚ aj v Číne. Takže moja otázka pre panelistov je, či sa nezaberajú trošku viac vnútornými e, e, diskusiami, či nám vedia povedať, či to zohráva e, úlohu ako sa má vyvinúť medzinárodný systém vychádzajúci z pravidiel. Vyvstáva to otázka, ako budeme žiť, ako budeme konzumovať, ako budeme spotrebovať vyrábať e, o 12 rokov. Vystáva tu aj otázka iných krajín, e, sveta, USA a podobne. To, že Čína vstupuje do globalizovanej ekonomiky, túto e, zmenilo a my sa musíme venovať tým jednotlivým rozporom a výzvam pred nami. Ak nie, tak tu nebudeme mať e, stratégiu jednej e, Európy na riešenie týchto problémov. Mali by sme sa navrať e, otázkou, ako sa venujeme rovnakým problémom my, aj Čína. A mali by sme sa snažiť prispieť k produktívnemu vzťahu medzi nami a Čínou takýmto spôsobom. Ďakujem, pán Šolc, poslední dva rečníci za EPP, e, pán Kukan. Ďakujem pekne, pán predseda. Len jedna otázka týkajúca e, sa e, vzájomných vzťahov. Tie sú už dlho napäté je veľmi e, obmedzený e, dialog medzi e, partnermi, hlavne pokiaľ ide o politiku jednej Číny. Z našej perspektívy z EÚ je veľmi dôležité, aby sme podporovali konštruktívny rozvoj tých vzťahov a je dôležité eh, venovať eh, sa eh, teda dialógu, ktorý je dôležitý pre Azijsko-Pacifický región. Ako teda vy vidíte budúcnosť z tohto pohľadu, ako vnímate stratégiu EÚ pre Čínu, aby sme sa vyhli eskalácii napätia v tomto vzťahu. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz e, poslednú ročničku pani Antikiene. E, kolegovia, pred 20 minútami som uzavrel zoznam rečníkov, to musíme rešpektovať. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, kolega len povedal, že sa musíme zobudiť. Ja si myslím, že takýto budiček už zaznieva. Ak chcete byť bohatí, najprv postavte cestu, Spomeňme si na iniciatívu One Belt, One Road. Teraz e, e, Čína čoraz viac investuje v Európe. Objem týchto investícií do kritickej infraštruktúry v južnej a východnej e, Európe predstavuje obavy určitých európskych lídrov. Potrebujeme spoločnú stratégiu v tejto súvislosti eh, EÚ potrebuje priame eh, zahraničné investície, ale podľa aktuálnych eh, informácií potrebujeme aj screeningový mechanizmus pre tieto na úrovni EÚ a požiadavky FDI by sa mali uplatňovať v strategických sektoroch ako komunikácia, doprava, Eh, energetika a eh, oblasť, od ktorých teda závisí bezpečnosť eh, našich občanov. Pokiaľ ide o priamu či nepriamu kontrolu do zahraničia, tomu musíme venovať špecifickú pozornosť. Ešte stále tu chýba dôvera, globálne vzrastá protekcionizmus, globálny systém je ohrozený. Kooperácia je oveľa lepšia než konfrontácia. Eh, Napriek eh, tomu stabilné ekonomické vzťahy eh, závisia od reciprocity. Preto potrebujeme rovnaké hracie pole. Na to je potrebné, aby Čína otvorila svoje trhy pre zahraničných investorov, zabezpečila aj ochranu autorských práv, či transparentnosť vo svojich ekonomických krokoch. Zaujímal by ma názor expertov na toto. Ďakujem pekne. Eh, musíme skončiť na neskôr o eh, štvrtej s týmto bodom. Eh, takže každý z panelistov má 5 minút na to, aby sa reagoval na otázky, ktoré zazneli. Pán Harb, spýtam sa v prvom rade, počujete nás ešte stále? Áno, áno, s veľkým zájmom počúvam. Na 5 minút máte slovo. Nech sa páči. Takže či Európa je eh, príliš eh, defenzívna, eh, Súvisí to aj s priemyselnou politikou Číny. Vyvstáva tu otázka pre Európu, či potrebujeme priemyselnú politiku EU, ktorá e, by e, teda bola partnerom pre tú e, Čínsku. Nemám na to odpoveď. Je to otázka pre politických lídrov. Myslím, že musíme zaangažovať lídrov standards and so on. Uh, we can see from the field that there is an interest of China uh, to engage. And as soon as we feel that signal, we should receive it. Čím skôr uh, si uvedomíme, že pokiaľ ide o e, Európu, keď hovoríme o 16 plus 1, toto je e, spôsob, ako uh, teda čeliť uh, sta, Treba sa zaoberať otázkami, ako financovať infraštruktúru vo východnej a južnej Európe. To nám pomôže odstrániť e, strachy a obavy e, v tejto oblasti. A pokiaľ ide o konvergenciu e, Číny a Západu, niektorí povedali, že k nej už nedochádza. Možno je príliš predčasné toto skonštatovať. Vidíme, že konvergencia v ekonomickej oblasti pokračuje dennodenne. My si myslíme, že to takto bude aj naďalej, aj to dobré pre nás, aj pre Čínu. Rozpor podľa nás počíva v tom, že Čína čeli veľkým výzvam, pokiaľ ide o rozvoj svojej spoločnosti a je eh, veľmi silne presvedčená o svojej budúcnosti. A Európska únia eh, nie je vždy taká optimistická ohľadne svojej budúcnosti, aj keď má na to najlepšie predpoklady. Myslíme si, že Európania by mali byť oveľa optimistickejší, pokiaľ ide o ich budúcnosť to eh, by nám aj poskytlo určitú výhodu pákového efektu voči Číne. Či pokiaľ ide o e, reformné e, prísluby, mali by sme to jasne sledovať a e, mali by sme vyslať aj posolstvo, že konkrétne výsledky, pokiaľ ide o tieto prísluby, sú veľmi dôležité, obzvlášť tento rok. Vypočuli sme si tiež, že otázky, ktoré sme nadniesli, ako nevyvážená reciprocita, budú vedieť k politickým dopadom. Samozrejme, napätie, ktoré tu vnímame, je toho výsledkom, takže Čína musí zareagovať e, veľmi robustne a e, vlastne realizovať reformy. Čína e, bude nutne naberať na dôležitosti. To nie je ani dobré, ani zlé, je to fakt. Čo môžeme tiež povedať je, že slabá Čína by bola pre svet veľmi e, zlá. Takže je v záujme každého, aby e, sme podporovali Čínu, aby kráčala na reformnej ceste spolu s nami E, súhlasím tiež s vyhlásením, že by sme nemali byť príliš paranoidní, pokiaľ ide o, o naše vzťahy s Čínou. Veľa sa toho píše o Číne, ale mali by sme sa snažiť zistiť čo najvyváženejšie e, informácie. E, čoho sa obávame je, že keď názory o Číne sa stávajú e, e, extrémnejšie, e, to posilňuje obavy Číny, že je tu strach zo silnejúcej Číny a to nie je dobré pre náš vzájomný dialog. Ovplyvňuje to náš dialog v oblasti obchodu a musíme jednoducho posilňovať náš dialog v oblasti regulačnej, to už som spomenul predtým. Tiež sme povedali, že zmena, ktorú spomenul predposledný rečník, to je tiež spolo jedné za mnohými obavami alebo nepochopením na západe a Čína musí oveľa lepšie komunikovať, e, odkomunikovať svoj politický systém a určité opatrenia, pretože potrebujeme e, naozaj pochopiť, e, o čo im ide, o čo sa snažia. A, a ako e, povedal posledný rečník, keď sa budeme sústrediť na e, ciele udržateľného rozvoja a boj proti klimatickým zmenám, samozrejme kroky Číny sú veľmi dôležité pre akýkoľvek úspech v tejto oblasti. A tu vidíme určite povzbudivé signály, ako som povedal. E, zažili sme tu veľké posilnenie environmentálnych e, pravidiel v Číne v poslednom roku e, prís, oveľa prísnejšie pravidlá pre čínske firmy. Samozrejme, Čína investovala do obnoviteľných zdrojoch viac ako iné krajiny a to je dobrá príležitosť pre európske spoločnosti. A záverom sme presvedčení o tom, že Európa musí veriť vlastnej ekonomike, vlastným systémom, pozerať sa s optimizmom na vlastnú budúcnosť. A to je kľúčové aj v našich diskusiách s Čínou. Čína je dôležitá a pre európske spoločnosti bude na dôležitosti iba narastať. No a musíme pokračovať v prehlbenom dialogu s Čínou aj v ostatných oblastiach, predovšetkým nadchádzajúcich rokov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem a teraz pán van der Putten. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, tak, pán Weidenfeld, ako aj ostatní rečníci poukazili e, na dôležitú stratégiu a jej lepšie definovanie, predovšetkým vo vzťahu k Číne. Ja by som mal tri návrhy, ktoré by mali byť zobraté do úvahy pri rozvíjaní čínsko-európskej stratégie Predovšetkým takáto stratégia by mala predstavovať jasnú víziu e, toho, ako by globálny systém mal podľa EÚ vyzerať. Ak by EÚ uznala, že status quo e, už nebude zachovaný, ale globálny systém sa bude ďalej rozvíjať a Čína bude hrať čoraz dôležitejšiu úlohu v tomto zmysle, to samozrejme si musíme povedať, e, aká úloha bude patriť EÚ a aká úloha bude prináležať Číne. Takisto chceme zachovať čo najviac európskeho vplyvu e, vo svete a samozrejme chceme zachovať čo najviac európskych hodnôt vo svete. A myslíme si, že to treba definovať do väčších podrobností. No a tým tretím bodom je vysporiadanie sa s rozličnými dilemami, pretože dnešná diskusia poukázala na to, že existujú rozličné aspekty vzájomného e, vzťahu. Už len keď sa pozrieme na rozličné podtémy, nie je úplne jasné, aká je definitívna pozícia Európskej únie v niektorých záležitostiach. Takže niektoré veci by sme si mali explicitne objasniť, ako napríklad výber medzi dôležitosťou záležitosti, ako sú základné ľudské práva a aké sú hospodárske záujmy EÚ na strane druhej. To sú otázky, ktoré sú nesmierne dôležité, avšak treba si stanoviť určitý súbor kritérií, ktorý, na ktorý budeme poukazovať pri riešení týchto dilem Ďalším príkladom takýchto dilem e, sú e, napríklad e, sledovanie priamých zahraničných investícií a ich screening, to znamená ohrozenie alebo neohrozenie záujmov EÚ, vysporiadanie sa s otázkou Tajvanu a povedať si, aký je základný naturel vzťahov s Čínou, ale na druhej strane, pokiaľ chceme to zhrnúť do jednoznačnej myšlienky, akým spôsobom nahliadame na Čínu a aký je účel vzťahov s Čínou. Tohto, toto by malo byť jednoznačne súčasťou tejto stratégie. A mala by tu byť aj nový narratív o tom, ako Európa nahliada na vývoj vo svete. Mali by sme predostrieť náš vlastný narratív ktorý e, bude e, nejakým spôsobom previazaný s čínskou iniciatívou pásovať cesty, ktorý je v súčasnosti veľmi atraktívny pre mnoho ľudí vo, svetí, vo svete. Alebo sa budeme uchylovať k tomu e, západnému e, modelu poskytovania toho, čo a kde je momentálne potrebné. Takže, ale každopádne musíme mať e, jasný narratív, jasnú prezentáciu z európskej strany na to, alebo o tom, ako sa e, dívame na rozvoj v 21. storočí. A myslím si, že súčasťou tohto by mala byť aj schopnosť uznať si, že existuje aj túžba mnohých krajín mimo Európy, v jej susedstve, ale aj v samotnej Európe, využiť viac e, týchto rozvojových možností, ktoré Čína ponúka. A jeden pás, jedna cesta je dôležitou iniciatívou a z aj európskeho strategického záujmu by mohla byť preto zaujímavá, pretože nová verzia hodvábnej cesty je veľmi dobrá, zaujímavá pre mnohé krajiny a Európska únia v tomto ohľade môže hrať veľmi dôležitú úlohu. Je to samozrejme čisto čínsky prístup, ako takúto novodobú verziu e, hodvábnej cesty rozvíjať. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Der Putten. A teraz pán Weidenfeld, zase na 5 minút. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Iba veľmi dva krátke pripomienky k zaobchádzaniu priamých zahraničných investícií. Čína je absolútne kľúčovým hráčom a častokrát si to neuvedomujeme a nevieme to uznávať eh, v mnohých politikách voči Číne. Nie, toto je niečo, eh, čo musíme priznať, čo sa týka bilaterálnej investičnej dohody Samozrejme, nejde o to, aby sme si iba zabezpečili bilaterálne investície, ale potrebujeme aj odstrániť niektoré trhové bariéry a musíme rozmýšľať e, do budúcnosti. A takisto sa musíme zamyslieť nad e, možnosťou, že takúto zmluvu nakoniec uzatvoriť nemusíme. E, čo sa týka takých Um, záležitosti, ktoré sa týkajú konkurencie, schopnosti. Bola tu otázka, či sila uh, Číny je výsledkom európskych politík, alebo je to iba nejaký odpoveď na ne. Ja si myslím, že absolútne áno. Odpovedali sme na to už viackrát. 16 plus 1 je produktom uh, nie veľmi efektívneho uh, politického rozhodovania Samozrejme, Čína ráta aj e, s využívaním politických rozdielov. A samozrejme, e, člen, väčšie člen, členské štáty majú svoj osobitný vzťah e, s Čínou, ale nikdy sa nezameriavali na to, čo je osobitne európskym záujmom. Musíme sa preto zamyslieť aj nad týmto faktorom a už je naozaj najvyšší čas. A samozrejme musíme rozmýšľať aj nad politickými rozdielmi medzi európskymi lídrami a ich vzťahom k Číne. Pretože tu používame veľmi podobný jazyk, avšak tá politická afinita naprieč Európou je rôznorodá. A to je zrejmé, ale za to nesmieme za E, e, dôležité, že ten čínsky model je mimoriadne atraktívny v mnohých častiach e, sveta. Preto tu panuje také nadšenie Čínov vidíme ten pokrok, ktorý Čína dosiahla za ostatných 20 rokov. A to je e, naozaj niečo, čo budí rešpekt a obdiv. To si samozrejme môže zmeniť spolu s politickými zmenami, o ktorých sme už hovorili, pretože už to úprimne e, vidíme čoraz viacej, pretože študenti prestávajú chodiť do Číny, pretože nemôžu chodiť na Facebook a Twitter e, a tam jasne vidíme, aký je svet obmedzenejší v Číne, ako je doma pre práve západné obecenstvo. Avšak nemusíme preceňovať e, celú túto záležitosť s dlhodobým plánovaním. Samozrejme, je to dôležité spôsob, ako sa vyrovnať s čínskym modelom, ale s novou politickou garnitúrou uh, si musíme po, E, položiť e, otázku, čo, by, čo sa stane, ak niekto z predstaviteľov dostane, povedzme, e, srdcový záchvat, pretože to bude naozaj veľký problém pre systém. A keď hovoríme o čínskych peniazoch, ktorých je kopu vo svete, ale však to nie je jediným kritériom k úspechu. V Indonézii napríklad hovoria, že nechceme úplne čínske peniaze, pretože tie prichádzajú ruka v ruke s čínskym vplyvom. Takže peniaze e, neriešia tento problém a samozrejme e, nemali by sme súčasiť v Číne e, s Čínou na úrovni peňazí. Mali by sme naopak sa sústrediť na to, ako to efektívne doplňať a to práve s tzv. soft alebo mekými opatreniami. A bola tu aj pripomienka, ktorá sa týkala môjho odkazu na čínsk politický vplyv v dnešných dňoch v Európe a politické ovplyvňovanie. Samozrejme, častokrát ide iba o verejnú diplomáciu, avšak ja do tejto témy ani nechcem zachádzať. E, častokrát tie dôkazy hovoria o presnom opaku. Avšak e, nič, čo ste videli na tom slajde, by, by bez činy nebolo možné. A takisto ešte ďalší bod – predtým než vyčerpám svoj eh, čas. Malo by to byť eh, práve na Európe, akým spôsobom si zadefinujeme naše vzťahy s Čínou. Samozrejme, to je veľmi dôležité, váš kriticky dôležité, avšak eh, musíme nájsť, čo je náš spoločný európsky záujem. A napriek veľmi jednoznačným pozíciám a postojom, ktoré máme voči Číne. A zároveň by sme nemali zaujímať, že náš vzťah E, v Číne sa zatiaľ nezmenil ani s Trumpom. E, máme tu nedostatočnú reciprocitu, keď hovoríme o investíciách. E, napríklad samozrejme máme veľmi rozdielne hodnoty a keď hovoríme, že konvergencia môže nastať v niektorých obchodných záležitostiach, pretože predovšetkým v tých nových technológiách, ako je umelá inteligencia, Avšak ani tu nesmieme zabúdať na to, že tie hodnoty sú odlišné, tie štandardy sú odlišné. No a samozrejme, čo sa týka Svetovej obchodnej organizácie, Čína tam môže hrať významnejšiu úlohu, ale v súčasnosti e, história je prejavou práve na pôde tejto organizácie nie je nejaká významná. Takže nemali by sme preceňovať čínsky faktor na tejto pôde. Ďakujem e, veľmi pekne. A, a, e, van der Putten aj pán Weidenfeld. Vám ďakujem. Ehm, pán Harborn eh, v Pekingu sa eh, už odpojil. Môžeme. Samozrejme, posledné slovo patrí vám, Belder. Ehm, eh, alebo môžeme pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Toto vypočutie poukázalo na to, že potrebujeme viac spolupracovať a, a musíme viac spolupracovať ako parlament, rada a, a komisia. A musíme spolupracovať hĺbkovejším spôsobom na to, aby sme znížili napätie medzi dvomi stranami, ako aj znížili medzery v vzájomnom pochopení. A takisto musíme zachovať jednotu. McCarthyho inštitút e, to podporuje aj štúdiami. E, a to je to isté, čo zaznelo aj od pána Weidenfelda. A som e, veľmi vďačný za štúdio od pána van der Putena, ako aj od Kninghauovho inštitútu v Hágu. Dobre, pán Leinfeld, eh, ďakujeme veľmi pekne a ďakujeme za návštevu. Eh, Dobre teda, eh, kolegovia, máme mierny eh, skos. Prejdeme teraz na 18. bod programu a to je stav vzťahov medzi EÚ a Čínou v nadväznosti na toto vypočutie.